Kolegovia, zaujmite prosím svoje miesta, aj keď teda nie sme príliš početní dnes, nie sú e, dnes všetci tak prítomní, ako by sme si to želali, ale predsa len e, by sme chceli byť e, presní, pretože chceme týmto si oceniť presnosť nášho hostia. S veľkou radosťou vás, e, pán minister, vítam na poli e, nášho výboru po druhý krát pri veľmi osobitnej príležitosti. Nejde aj po to, aby sme spoločne diskutovali o témach, ktorým sa venovala Rada pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy, ktorá práve zasadala 7. E, a 8. decembra. Ale Ide aj o to, aby sme spolu e, úprimne diskutovali, tak ako vždy na poli tohto výboru, o e, výsledkoch španie- e, švédskeho predsedníctva. A chcel by som vás, teda, chcel by som vám poďakovať na konci tejto vašej citlivej úlohy za vašu vynikajúcu spoluprácu s nami my sme vo vás videli vždy veľmi otvoreného partnera pre diskusie s parlamentom. Teda e, e, Rada pre všeobecné záležitosti 7.8. sa venovala viacerým e, témam, niektoré z nich si vyberieme a budeme sa e, nimi zaoberať e, hlbšie. Vy tiež e, ich načrtnete, budete sa im venovať. Je tam téma napríklad európskej integrácie západného Balkánu. V tejto oblasti bolo vynuté mnohé úsilie, pokiaľ ide o zlepšovanie kritérií na strane Chorvátska, ktoré sa snaží uzavrieť čo najskôr e, rokovania. Potom e, sú tu aj správy týkajúce sa e, bývalej Slovanskej republiky Macedónska v tejto oblasti, ale ešte tam nie je taký jasný výsledok, ktorý by mohol vlastne viesť k otvoreniu predstupových rokovaní. A potom e, je tu aj o ďalšie krajiny v regióne. Osobitným prípadom je Bosna a Hercegovina. E, situácia v tejto krajine je, e, môže vzbudzovať šťastie obavy, šťastí sú tu však prvky, ktoré môžu vzbudzovať optimizmus a tie treba posilňovať. A potom je tu citlivá otázka Turecka. Osobitne ide o charakteristickú črtu e, a dôležitý e, bod týkajúci sa normalizácie vzťahov s Cyprom. A otvára sa tu e, potom aj veľmi citlivá téma mierového procesu na Blízkom východe. Takže rada zaujala stanovisko v veľmi čistých notách Ide teda o mierový proces e, smerujúci k vytvoreniu dvoch e, nezávislých štátov, ktoré by boli schopné e, popri sebe v miery žiť. Medzi nimi boli jasné hranice a oba štáty by žili v úplnej bezpečnosti a uznávali by svoju vzájomnú legitimitu. Takže je to veľmi čisté, jasné stanovisko, ktoré viedlo aj k protestom z teda Blízkeho východu. Je tu stanovisko e, napríklad týkajúce sa Jeruzalému ako hlavného mesta oboch štátov. Ako teda švedské predsedníctvo zamýšľa postupovať Určite eh, zaznejú eh, otázky eh, súvisiace s touto témou. A potom takisto ide aj o stanovisko USA k Jeruzalému ako hlavnému mestu. Niektoré otázky tu sú ešte úplne vyjasnené, ale predsa len tu určitý rámec, veľmi citlivý, ktorému sa treba venovať. A potom je tu téma demokratizačných procesov v Iraku E, voľby sa budú konať 7. marca. E, úloha EÚ v e, tejto oblasti, o tom sa diskutovala. Potom je tu rámec partnerstva Európskej únie a Latinskej Ameriky. Ja som teraz spomenul iba niekoľko z tých tematických okruhov. Takže bola to, boli to naozaj komplexné otázky, bola to komplexná rada. Takže predpokladám, že sa k týmto e, témam aj dnes vyjadríte a pravdepodobne zaznejú aj otázky zo strany poslancov na túto tému. Ja vám ďakujem, že ste boli taký presný dnes, pán minister. Dokonca ste prišli ešte skôr než ja. A myslím si, že takto presne ste postupovali aj počas celého švedského predsedníctva. E, a teraz už vám udelím slovo. Nech sa páči. Ďakujem. Myslím si, že ozaj radosťou s vami opätovne hovoriť. Vždy som tu e, rád s vami diskutoval s vami, členmi Európskeho e, parlamentu, či je to tu, alebo v parlamente, alebo v Štrasburgu na plenárnom zasadnutí či iných. Vždy to bolo užitočným prínosom pre našu prácu a tiež vám môžem e, povedať, že v rade som sa snažil nastroviť určitú nordickú disciplínu, pokiaľ ide o začiatky stretnutí Nemyslím si, že to <laughs> bol nevyhnutne e, úspech, ale každopádne e, budeme musieť e, ešte ďalšie roky pracovať na tej tzv. brusovskej únave. A teraz v krátkosti k činnosti švedského predsedníctva. Chcem ešte zdôrazniť, e, že švedské predsedníctvo e, neprebehlo. Preberáme plnú zodpovednosť za e, spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku až do konca roka a hovorím to s vedomím toho, že náš svet sa rýchlo mení, veci sa môžu udieť. Pamätám si záver francúzského predsedníctva, kedy sa rozpútala na Blízkom východe vojna. Nechcem predpovedať, že by sa stalo, stalo niečo niečo podobné. Včera som kolegovi uh, hovoril uh, uh, o týchto veciach. Je, však, uh, skutočnosť, je to však skutočnosť, na ktorú treba pamätať. Počas uh, júla, keď som naznačoval naše plány, hovoril som o čoraz uh, komplikovanejších časoch. Máme tu ekonomickú krízu, Eh, obrovských rozmerov, máme klimatické výzvy eh, jedinečných rozmerov v tomto tisícročí a to všetko na pozadí celkového úsilia eh, šve, švedského predsedníctva. Nechcem ísť do finančných, monetárnych otázok, ale chcem hovoriť skôr o zahranično-politických dopadoch týchto skutočností Myslím si, že teraz ale pevnejšie stojíme na nohách vo väčšine krajín, ktoré boli najviac postihnuté a mali by dôvod k najväčšej miere z e, obáv, e, tak ako som to videl v júli. My ako švédske predsedníctvo sme pozorne situáciu sledovali a boli sme ochotní vždy pomáhať a myslím si, že bola to dôležitá, dôležité sebavedomie, ktoré sa získalo do posledných dní tu budú ešte aj klimatické výzvy. E, Príprava na kodanské stretnutie, ktoré prebieha, bola veľmi ťažká a v týchto momentoch sa e, v, e, v Kodani rokuje. Na najvyššej úrovni sa bude rokovať budúc, koncom budúceho týždňa, kedy sa bude hovoriť aj o dlhodobých bezpečnostných dopadoch, kedy sa zúčastním aj ja. Šéfovia vlád a hlavy štátov sa zúčastnia bude Eh, večera slávnostná, kde sa bude hovoriť aj o eh, vedúcej úlohe Európskej únie v klimatických otázkach. Eh, dúfame, že sa nám podarí získať tú vedúcu pozíciu. Možno, že to nebude všetko, čo, o čo Európa žiadala, ale dôležité je pokračovať a mám dostatok dôvodov veriť v to, že e, to bude všetko možné, hoci práca budúcich dní e, bude zložitá a netreba ju podceňovať. Ešte ďalšie témy, ktoré sme e, v júli diskutovali, a to je téma rozšírenia. Už v júli sme hovorili, že naša vieryhodnosť v širšom svete spočíva v našej možnosti zabezpečiť mier a prosperitu v našom v našej oblasti, v našom regióne, inak by sme stratili našu vieryhodnosť. A je to preto naša úprimná angažovanosť, ktorá e, svetu bude čo, čím si ako lakmusovým testom a rozšírenie je veľkou súčasťou práve tejto problematiky. V júli, ak si spomínate, ma naplňali e, obavami e, tieto súvislosti, množstvo blokád, rozširovania, ktoré e, e, spomalili, pomalili tú, tú dynamiku vývoja e, a keď dynamika sa spomalí, tak na Balkáne hneď nadobúdajú povedzme dominanciu iné sily. Všetky problémy sme určite nevyriešili, sú tu výrazné výzvy, ktoré ešte zostávajú, niektoré vám pomenujem, ale v tomto ohľade sme momentálne v oveľa lepšej situácii, než sme boli pred niekoľkými mesiacmi. Prebieha veľmi dobre prístupový proces e, k Chorvátska. Na poslednej konferenci, spoločnej konferencii sme e, e, uzavreli ďalších 8 kapitol, takže máme tu výrazne dobré tempo, keď to porovnáme s tou blokádou, ktorá sa odohrávala na začiatku švedského predsedníctva. Pokiaľ ide o Čiernu horu, tak e, e, je tu tiež pokrok. Takisto komisii bola posunutá žiadosť e, Albáncov. Pravdepodobne v budúcom roku sa dostane táto žiadosť aj na, na stôl rady. Včera alebo predvčera myslím, boli vyplňované dotazníky komisie k Srbsko. Bolo výrazne diskutované, ale ako ste poznamenali, tú blokádu prechodného nej eh, dohody sme v útorok eh, prerušili, takže aj Srbsko eh, napreduje lepšie smerom k Európe. Zostávajú niektoré otvorené témy, keď ide, pokiaľ, pokiaľ ide o ratifikáciu asociačnej dohody, ale ak bude dobrý vývoj napredovať, môže to byť veľmi sľubné. Pokiaľ ide o firm Macedónsko, tak do výraznej miery sme o ňom diskutovali. Za radu sme, sme e, postrehli veľmi pozitívny vývoj. E, takisto sme prislúbili, že sa vrátime k týmto otázkam v budúcich mesiacoch počas španielského predsedníctva, pokiaľ ide o otvorenie rokovaní. A e, treba zdôrazniť, že v bilaterálnom Eh, vzťahu medzi Aténami a Skopie sa eh, situácia zlepšila, pozitívnejšia atmosféra. už treba dodať, že pozitívna atmosféra nie priamo sa pretavuje do konkrétnych výsledkov. Myslím si, že ak v budúcich mesiacoch sa niečo neudeje, tak tá príležitosť, ktorá teraz je vo vzduchu, zmizne a Dúfam, že 31. decembra pozitívne budeme môcť odozdať žezlo Španielom. Problematickejšou je Bosna a Hercegovina, kde sme množstvo času trávili, trávili s, eh, s predstaviteľmi tohoto štátu. Mali sme štvordňové eh, plné 4 dní rokovania s týmito predstaviteľmi. Snažili sme sa dosiahnuť dohody k určitým minimálnym hodnotám, e, dohodám, ktoré sú potrebné a to, na to, aby sme postupili do ďalšej fáze e, prístupového rokovania e, budúci rok termín v októbrovi je čoraz bližšie. Snahy sa dejú v úzkej spolupráci s Američanmi, s štátnym tajomníkom Sternbergom a ďalšími a množstvo e, stretnutí pri rôznych príležitostiach sa odhralo aj e, v Spojených štátoch. Pokiaľ ide o situáciu teda na Západnom Balkáne, máme tu množstvo blokád na začiatku našeho obdobia, teda v júli, ale teraz v neskôršom období oveľa viac posunu. Hoci nemôžem priamo povedať, že by sa veci vyriešili. Turecko, ak teda zostaneme ešte na juhovýchodnej Euró- v juhovýchodnej Európe, tiež napreduje o, o jeho vstupe veľmi dobre, e, veľmi intenzívne sme diskutovali napríklad aj na poslednom pléne v Štrasburgu. Bola to veľmi otvorená strategická rozprava, otvorenejšia než bežne. Takisto nás naplňa obavami skutočnosť, že Turecko si neplní povinnosti, neimplementuje e, ankarský protokol, ale Napriek tomu dúfame, že cyperské rozhovory budú napredovať tak, aby sme v mnohých aspektoch, aspektoch v budúcich mesiacoch mohli vidieť e, e, pokrok v kvalite života. 23. E, očakávame 21.12. čakávame posun. Množstvo krokov v, zo strany Turecka, napríklad podpísanie protokolu s Arménskom, ale aj tzv. demokratická iniciatíva, dôležitá iniciatíva, pokiaľ ide o práva Kurdov a tiež množstvo e, iniciatív zahranično-politickej povahy, ktoré Turci podnikli. Pokiaľ ide o vstupový po, e, proces, e, žiadosť o členstvo Islandu bola predložená komisii a potom e, a Island vyplnil dotazník a komisia by nás mala informovať v budúcich mesiacoch. V našich záveroch sme tiež skonštatovali, že keď toto sa udeje, rada by mala byť pripravená sa tým zaoberať. To znamená, že otvorí rokovania. Dôležité je zdôrazniť, že všetky tieto e, vody otvárajú strategickú perspektívu, ktoré sa týkajú Blízkeho východu alebo východu. A že tak ako Únia je čoraz aktivnejšia v nordických otázkach. Well. We... Aj širšie strategické implikácie v, v útorok e, sa tiež týkali politického nasmerovania arktickej politiky Európskej únie. To je to prvé, čo sme zaregistrovali v minulých mesiacoch. Keď ide o prostredie v Európskej únii, tak tam boli úspechy aj neúspechy. Na strane neúspechov spomeňme, že sme, že sme plánovali veľké stretnutie ministrov zahraničných vecí v Istambule, ale neuskutočnilo sa a to bolo preto, lebo tu bola známa skutočnosť, že minister zahraničných, e, ministri zahraničných vecí sa nechceli stretnúť e, so súčasným ministrom zahraničných vecí Izraelu a po značnej diplomatickej snahe sa nám nepodarilo nájsť e, spôsob, ako, zablokovať, ako odblokovať túto slepú uličku na naše polutovanie a ja dúfam, že na tejto úrovni tento blok sa podarí prelomiť Mali sme 5 ďalších ministerských stretnutí a teda je to na úrovni ministrov zahraničných vecí, kde sa udial tento blok. Je to skôr taká bolestivá vec. Východné partnerstvo, eh, Polsko-švédska iniciatíva pred rokom zahajená pod českým predsedníctvom v Prahe. Snažili sme sa to naozaj dať do pohybu a Tiež sme zahájili e, fórum občianskej spoločnosti, veľmi dobré stretnutia v, Bras- v Bruseli pred niekoľkými týždňami. V útorok bolo prvé ministerské stretnutie východného partnerstva a to bolo nezvyčajne dobré stretnutie, pretože mnohí z vás vedia, že tieto stretnutia máme tu ministrov, ktorí čítajú dokumenty, ktorí sú napísané štátnymi zamestnancami a mm, to je všetko, ale tu sme mali nezvyčajne konštruktívne stretnutie so všetkými šiestimi ministrami, zástupcami Európskeho parlamentu a ostatnými. E, no a mali sme tu naozaj idei, ktoré sa prezentovali, úroveň zaangažovania sa v, vo východnom partnerstve, ktorá bola nad rámec očakávania mnohých z nás. E, sú tu tematické platformy, také vlajkové iniciatívy, ktoré sme si stanovili a mnohé ďalšie veci a iniciatívy po útorkovom stretnutí, na ktorých musíme ešte popracovať. E, v tomto mm, geografickom e, regióne musím spomenúť mandát pre asociačnú dohodu Južný Kaukaz, E, tri krajiny Južného Kaukazu, máme to na stole. E, pokiaľ ide o Gruzínsko, tak je tu zjednodušenie vízového režimu a dohoda o tejto veci, ktorá je zvlášť dôležitá pre túto krajinu a myslím, že to bude možné otvoriť e, rokovania s Gruzinskom počas budúcich mesiacov. Začneme rokovať s Moldavskom o asociačnej dohode po voľbách a po politických zmenách v tejto krajine bolo dôležité, aby toto bolo otvorenie smerom k Európe, musí to byť rýchlo. Ja som tam bol spolu s ďalšími kolegami a dohodli sme sa o tom, že sa otvoria tieto rokovania. Začneme 21. decembra a súčasťou tohto procesu bude začatie dialogu o uľahčení vízového režimu Ukrajina, významná krajina, summit, ktorý sa tam konal. Krajina, krajinu čakajú 17. prezidentské voľby prvá, prvé kolo a potom 7. februára druhé kolo. Ten summit s nimi bol veľmi dobrý, hoci sme hovorili s prezidentom Juščenkom, ale aj s premiérkou Timošenkovou. Stretli sme sa s lídrami opozície, s pánom Janukovičom. Zvlášť dôležité tu je stretnutie ministrov pre energetiku, kde sa krajina otvára európskemu energetickému spoločenstvu a ja dúfam, že sa nám podarí finalizovať eh, dohodu o ukrajinskom vstupe do Európskeho energetického spoločenstva, pretože to by bolo veľmi významné. E, nebudem hovoriť o, podrobne o e, vzťahoch s Bieloruskom. E, to je významný prvok, ktorý trošku Ehm, je taký negatívny, ale musíme na tom pracovať. Strategický dialog so zásadnými globálnymi aktormi, e, hráčmi v rozličných oblastiach a ešte to zhraniem, zvlášť dôležité sú vzťahy z USA, these months We had the summit meeting on the 3rd of... Um... Úžasné vzťahy s novou administratívou. Eh, v novembri bolo stretnutie, ktoré eh, trvalo eh, tri dní. Bol to intenzívny dialog na rozličných úrovniach, týkal sa rozličných tém s ďalšími partnermi, ktoré sú takými novými e, mocnosťami, e, kde sa zvyšuje dynamika multipolárneho sveta. E, v Južnej Afrike summit 11. septembra, stretnutie s Brazíliou 6. októbra, stretnutie s Indiou 6. novembra, s Ruskom 11. novembra, stretnutie s Čínou 13. novembra a ako som spomenul, stretnutie s Ukrajinou. E Dôležité z tohto pohľadu boli klimatické zmeny a príprava Kodane. To bolo centrom našich snažení. Snažíme sa naozaj o zelenú diplomáciu, hoci si nemyslím, že dosiahneme 100% toho, čo chceme v Kodani. Neprichádza do úvahy, aby európske činnosti neposunuli globálnu agendu dopredu, keby sa Európa tak aktívne neangažovala na globálnej scéne, tak by sa to nikdy nestalo. Z dlhodobého hľadiska je dôležité rozvíjať strategické partnerstva s novými mocnosťami. Mali sme veľmi dobrý dialog s Brazíliou, Indiou, veľmi sľubnú diskusiu s Čínou a spomenúť ešte musím aj e, moju cestu do Džakarty a, stretnutie, a, e, stretnu, a podpísanie dohody o spolupráci s Indonéziou. E, štvrť e, miliardy ľudí, s ktorými budeme spolupracovať a tiež e, dohodu o voľnom obchode. To je to najambicioznejšie, čo môžeme e, z dlhodobého hľadiska povedať, že sme dosiahli s Južnou Kóreou. Úloha Európy v rozličných krízových regiónoch v Palestíne a sústredili sme sa vo veľkej miere práve na Afganistán. Keď sme sa tam stretli v júli, tak z krajinu čakali prezidentské voľby 20. augusta. Bolo to veľmi komplikované a ja som očakával, že veľkú časť svojho času e, strávim štúdiom afgánskych materiálov. Bolo to ešte komplikovanejšie a museli sme nad tým tráviť ešte viacej času. Snažili sme sa uh, manevrovať všetky tie veci pred voľbami. Išlo o vytvorenie nezávislej volebnej komisie európskych monitorov a tu chcem poďakovať pánovi Bemanovi, ktorý e, ktorého táto úloha čakala a potom ešte inaugurácia pána e, Karzaja, rozličné medzinárodné činnosti, ktoré bolo potrebné skoordinovať pred týmito voľbami a po nich. Veľa času sme strávili rozvojom e, komplexného akčného plánu Európskej únie pre Afganistan a pre Pakistan. Teraz sa to berie ako samozrejme pre všetkých e, a tu nevinímam tú vojenskú stránku, ale možno, že toto nie je práve vojenská otázka, o ktorú ide v Afganistane. Tam môžeme uspieť iba vtedy, ak budeme mať politickú, občianskú a ekonomickú štruktúru, ktorá bude fungovať. To je minimálne tak dôležité ako tá vojenská stránka a vojenské snaženie, ktoré je iniciované predovšetkým zo strany USA, ale aj z európskej stránky, ešte dôležitejšie je to, aby sme posilnili občianskú politickú štruktúru. A týmto akčným plánom sme e, vedúcim e, subjektom máme tu e, dialog s OSN, s USA, pokiaľ ide o rozvoj Afganistanu a viac menej v týchto chvíľach pokračujú diskusie o tom, ako by sme mali koordinovať uh, občianske a politické snahy v Afganistane. A jedna z vecí, ktorú musíme urobiť, a rozhodnutie sa prijalo e, v Rade, e, pokiaľ ide o Afganistan, e, implementovať to, že tu bude jeden európsky zástupca v Kábule, ktorý bude európskym hlasom v tejto krajine. Máme niekoľko hlasov, ktoré sú dobré, ale Možno, že tu nie je to primerané, aby sme tu spievali v chore, ale aby sme hovorili jedným hlasom. To sa udeje v budúcnosti. Stredný východ, e, pán predseda to spomenul, to bol ďalší Ďalšia vec, ktorá je zdrojom našich obav, mohli by sme to rozdeliť na dve fázy. Možno, že prvá z nich pokrýva prvých niekoľko mesiacov švedského predsedníctva Myslím, že by sa dalo povedať, že my sme predovšetkým chceli e, byť e, podporovať tým senátora Mitchella a prezidenta Obamu. Keď nová americká administratíva nastúpila, tak sme e, veľmi podporovali prístup e, Obamu Nevideli sme veľký význam robiť našu vlastnú politiku, podporovali sme Američanov, pod, ponúkli sme naše kontakty, naše služby. Druhá etapa bola trochu iná, pretože sme ten nedostatok pokroku e, považovali za veľmi zlý a preto sme cítili potrebu diskutovať s ministrami zahraničných vecí, e, vyjadriť hlas Európy, pokiaľ ide o proces na Strednom východe. To sme urobili veľmi dôležité závery e, e rády, ktoré boli vydané v útorok a môžem povedať, že toto bude základ pre európske kroky, kroky Európskej únie pre nejak, na nejaký čas do budúcnosti a určite tu budú ešte diskusie. Tu sa ukázalo, že hlas Európy je uh, vypočutý a že e, má svoju váhu možno až do takej miery, že mnohí boli tým až prekvapení, pozitívne prekvapení e, touto vecou. Čiže máme zodpovednosť pokračovať e, v našich krokoch. Myslím, že zajtra ja už budem medzi tým v Štokholme, ale zajtra máme stretnutie trojky tu v Bruseli s eh, palestinskými orgánmi, kde budeme diskutovať o týchto veciach. Snažíme sa eh, eh, dohodnúť sa na dátume stretnutia trojky s Izraelom, ale to ešte nie je fixné, ale skôr či neskôr to dosiahneme. V tejto oblasti ešte dovolte mi spomenúť ďalšiu tému, ktorá si vyžadovala veľa z nášho času, či už to bolo úspešné alebo nie, ale to je Irán. Boli sme veľmi explicitní, pokiaľ ide o naše obavy e, v súvislosti so situáciou v tejto krajine. Bolo tam veľké zhoršenie, ktoré sme konštatovali v posledných dňoch. A mali sme tam po tom, čo sa stalo po prezidentských voľbách, Mm, ja som veľmi často hovoril s iránskym ministrom zahraničných vecí o, e, tom, o tej téme e, jadrovej energie a hlavy štáto a vlád zrejme príjmu vyhlásenie na túto tému, ktorá bola e, pripravená v útorok ministerstvom zahraničných vecí. Svet je veľké miesto, situácia v Hondurase bola tiež predmetom našich obav chcem vyjadriť moje poďakovanie špa- španielskej vláde, e, súčasti trojky za ich snahy v mene predsedníctva, pokiaľ ide o riešenie tejto témy. V útorok sme prijali európsku stratégiu pre africký roh, e, ktorý bude viesť naše kroky v tejto oblasti e, v nasledujúc budúcnosti a to isté sa týka aj arktického regiónu. Eh, určite som zabudol veľa vecí, ale na záver by som chcel ešte spomenúť eh, ďalšiu kľúčovú vec, ktorá sa udiala počas švedského predsedníctva. Lisabonská zmluva, ktorá vstúpila do platnosti. Veľmi nám eh, pomáhali voliči, veľmi nám pomohli voliči z Írska, ale aj bez toho viete, že tu mm, nebolo celkom jednoduché toto manevrovanie, ktoré bolo potrebné v iných krajinách, preto aby sme dosiahli tento cieľ, aby sa ratifikovala zmluva každou členskou krajinou a preto tie manévre sa týkali rozličných vecí. Toto ešte stále prebieha. Lisabonská zmluva samozrejme platí od 1. decembra sme v prechodnej fáze, pokiaľ ide o rozličné rady, hoci e, toto pre... mali sme radu pre všeobecné záležitosti a vonkajšie, e, vonkajšiu politiku, Rada pre všeobecné záležitosti, to sa e, ďalej týka rotujúceho predsedníctva 21. decembra sa to bude týkať Catherine Ashton. Pani Eštonovú som už pozval, aby bola súčasťou rokovaní Rady pre zahraničné veci, hlavne v pondelok, pretože to sa týka oboch oblastí a potom sa plne pripravia závery v pondelok večer a v útorok tejto Rady pre zahraničné veci, aby sa uľahčil ten prechod, ktorý momentálne prebieha. Zvlášť dôležité budú nasledujúce mesiace a práca so službou pre vonkajšiu politiku, mnohé ďalšie veci. Hovoril som už o uhliku a e, Európska rada na konci októbra samozrejme podporila správu predsedníctva, ktorú sme pripravili. Ide o rozsiahle diskusie s členskými krajinami o usmerneniach pre vytvorenie e, európskej e, oblasti vonkajšej zahraničnej politiky. Je to súčasťou prebiehajúceho snaženia tu v Bruseli, aby Lisabonská zmluva skutočne fungovala. Pán predseda, niektoré z vecí, ktoré sme riešili, s ktorými sme sa zaoberali, dovolte mi ešte zdôrazniť to, čím som začal, a síce Každý deň si musíme byť e, vedomí toho, že svet sa rýchlo vyvíja a možno je tu viac víziev, svet je možno nebezpečnejší ako pred niekoľkými mesiacmi a preto naša vonkajšia zahraničná politika je dôležitá. 31. decembra e, odovzdáme našu zodpovednosť, ale preto, aby sme zabezpečili hladký e, presun kompetencií týchto inštitúcií na pani Catherine Ashton to bude dôležité. Náš začiatok práce bol výborný a dúfame, že tento prechod bude hladký, bude to teraz koherentnejšia e, európska štruktúra, ktorá bude fungovať v blízkej budúcnosti. Grazie, Ďakujem, pán minister za ten stručný prehľad eh, Naozaj ste išli do hĺbky v tom krátkom čase, ktorý ste mali k dispozícii a ďakujem vám aj za, za vaše hĺbkové komentáre. Za to vám naozaj ďakujem. A tak tomu bolo, musím povedať, vždy v našich diskusiách. A začneme teraz s otázkami, odpovedia, odpovediami. A ako vždy musím pripomenúť, že ročnícky čas bude obmedzený. Prosím vás teda, aby ste ho rešpektovali. Na minútu a pol má teraz slovo pán poslanec Severin. Pán minister, z mojich skúseností viem, že ministri zahraničných vecí môžu byť buď nudný alebo e, veľmi kontroverzný. Chcel by som vám poďakovať za to, že ste neboli nudní. E, ja som naozaj úzko e, pozoroval vaše kroky počas švedského predsedníctva a som veľmi rád, že väčšinu času, ak nie vždy, sme teda mali rovnaký pohľad na vec a takisto by som chcel povedať, že dúfame, že po e, konci švedského predsedníctva vaša krajina a vy e, sa budete naďalej tak zaujímať o e, to, aby sa európsky proces v tejto oblasti naďalej stimuloval. Aby sme boli špecifickejší, naozaj bolo veľmi dôležité, aby rada prijala závery k Blízkému východu. Vždy sme radu alebo EÚ o to žiadali, aby hovorila jedným hlasom a konečne sa tak stalo. Ale moja otázka sa vzťahuje na to, že len málo problémov, alebo iba časť problémov, eh, v, eh, celkovo, ktoré tu sú, eh, sa spomenuli napríklad bezpečnostné úpravy a podobne. Ty sa nevenoval až taký veľký čas, takže čo by ste k tomu mohli povedať? A potom stručne k Iránu by som sa ešte chcel spýtať, aké je posolstvo švedského predsedníctva pre tie nasledujúce, alebo teda e, pre e, vysokú zástupkyňu. A aké bude vaše dedičstvo, pokiaľ ide o koherentnejšiu a pevnejšiu e, politiku voči Iránu? Ďakujem pekne, pán Severin. Slovo má na minútu a pol kolega Vajgo. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel hovoriť o dvoch otázkach. Pán Bild, ďakujem veľmi pekne za druhú časť vášho úvodného prejavu, teda e, tie e, kontroverznejšie otázky. E, som presvedčený, že sa vám podarilo venovať viacerým otázkam ktoré už na to dlho čakali. A e, som veľmi rád, že ste sa venovali otázke Jeruzalemu a že ste zahájili rozhovory, ktoré viedli k e, uskutočneniu určitého kroku vpred. Avšak e, riešenie ešte nie je vo výhľade a preto by som sa chcel spýtať, ako môžeme presvedčiť Izrael, že Európska únia nie je e, voči nemu nepriateľsky naklonená, ale že spolupráca s Európskou úniou môže byť pre Izrael nápomocná. Pretože oni e, sa negatívne stávali voči našej iniciatíve doteraz a Izrael do hry vlastne e, vkladá všetko, riskuje všetko. A moja ďalšia otázka sa týka Bosny a Hercegoviny. Zdá sa, že je na čase e, vytvoriť novú skupinu Bosne a Hercegovine, ktorá by e, pomohla nájsť nejaké východisko z tejto zložitej situácie v ústavných otázkach. Vaša skúsenosť na mieste, pokiaľ viem, bola tiež dosť e, zložitá. Prepačte, pán Weigl, e, uberáme kolegov o čas, e, takže musím e, ukončiť váš vstup. E, teraz má e, slovo kolega Tarant. Ďakujem pekne, ďakujem pán minister, e, za to, ako ste komentovali niektoré e, oblasti zahraničnej politiky, ale mm, parlament má svoje úlohy a je teda mojou úlohou e, vyjadriť o určité obavy určité skupiny poslancov, pokiaľ ide o nejaké tie témy, aj keď sme už dostali určité oblasti otáz, odpovede. Takže prečo zdržujeme otvorenie rokovaní s Macedónskom a Eh, prečo ešte stále používame eh, ten nepotrebný akorným fajrom. A potom, pokiaľ ide o Chorvátsko, čo si myslíte, že rada by mala urobiť, eh, pokiaľ ide teda o spoluprácu Chorvátska s Medzinárodným súdom. A po tretie, myslíme si, že je dobré, aby rada odblokovala do, do, do, do terajšiu dohodu Eh, so Srbskom, ale nemalo by toto lepšie kooperovať. A potom, ak správne interpretujem eh, tie eh, nedávne rozhodnutia GR, mali by sme ich interpretovať ako liberalizáciu víz s Prištinou. Ďakujem. Ďakujem, pán Tarant. Slovo má kolega Koval na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán minister, s veľkým záujmom som vás počúval a Mám e, veľký rešpekt voči vašej práci, obzvlášť v dnešných časoch. A chcel by som vám preto pogratulovať k tomu, čo ste dosiahli. Mám dve osobitné otázky. Jedna sa týka východného partnerstva a tu musím povedať, že e, tu ste zaznamenali vy osobne naozaj veľký úspech. Vaše slova boli veľmi pozitívne, jednoznačné. Nemám teraz čas, aby som e, polemizoval s vami, ale povedal by som, že Nemyslím si, že tento projekt je až taký um, úspešný, ako ste to načetli. Pokrivkáva trošku. Mohli by ste nám trošku nediplomaticky sa vyjadriť tomuto projektu? Bol by som veľmi vďačný za uh, takéto úprimné vyjadrenie. Ja v tento projekt verím, ale myslím si, že vaše hodnotenie bolo trošku umelo uh, optimistické. A potom mám špecifickú otázku. Chcem sa vás osobne spýtať. Zaujíma váš osobný názor. Áno, už končím, pán predseda váš osobný názor k e, civilnej úlohe EÚ v Afganistane, e, časová e, hodnota a aktivity, do ktorých by sme sa mali zapojiť. Ďakujem a slovo má kolega Alči Giorgiu na 1,5 minúty. Non c'è. Nie je prítomný? Ale áno, nech sa páči. È andato. Non c'è. Allora odišiel, nie je tu predsa len. Takže pán poslanec Klájes na 1,5 minúty. Ja, dank u, eh, meneer de voorzitter. Meneer de minister, ik zou een paar vragen willen stellen over Turkije. Dat u... Pán predseda, pán minister, chcel by som položiť pár otázok k Turecku. E, ktoré e, vlastne už zaraďujete e, s vašim spôsobom do juhovýchodu Európy. Colné dohody a s nimi súvisiace povinnosti Turecko doteraz neplní a nie všetky členské štáty EÚ uznáva. E, je nejaká lehota v tejto súvislosti, ktorú by sme mohli Turecku stanoviť na to, aby e, zmenilo postup v tejto oblasti? Alebo e, a potom k akému časovému horizontu by sa vzťahovali? A potom zahraničná politika Turecka čoraz viac e, sa Turecko približuje Sýrii a Iránu a e, protizápadné a protieurópske e, črty to čoraz viac naberá. Eh, spomeňme si iba na výroky Erdoána v, voči eh, Nejadovi po eh, voľbách. A chcel by som tiež pripomenúť, že západné štáty mali aj voči tomu námietky, že Irán E, teda bude mať e, možnosť jadrových zbraní a pán Erdogan tieto námietky považuje za nevhodné, pretože tieto krajiny e, samé teda majú takéto jadrové možnosti. Takže aké stanovisko k tomu má rada a ako vníma možný budúci vývoj v tejto oblasti? Ďakujem. Slovo má kolega Thaler na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda. Naozaj gratulujem vám k tomuto veľmi dlhému zoznamu aktivít počas vášho predsedníctva a k tomu, čo ste dosiahli za posledných 5 mesiacov. A tiež vám ďakujem za vašu podporu v snahe o vyriešenie slovinsko-chorvátskej otázky. Myslím, že keď ide o Macedónsko, snažili ste sa urobiť všetko, čo je vo vašej moci na to, aby sa veci pohli. Mám dve otázky prvá. Okrem Grécka a Cypru bol niekto proti začatiu rokovaní s kandidátom, ktorý je kandidátom už 4 roky. A aké boli e, na to dôvody a argumenty? Druhá otázka. V diskusii sa otvorila e, otázka mieru a stability v regióne a ako sa môže e, v tomto regióne zabezpečiť. Vieme, aké zraniteľné je Macedónsko. Ukazujú nám to skúsenosti z minulosti. Vieme, aké, e, aký zraniteľný je tento región Európy. Súhlasím s vami, že je v našej zodpovednosti zabezpečiť určitú mieru e, mieru a bezpečnosti v tomto regióne. Ďakujem, pán Thaler, a s vami sa uzatvára prvé kolo otázok a teraz dám slovo pánovi ministrovi na to, aby odpovedal, reagoval na ne a potom prejdeme k druhému kolu otázok. Nech sa páči, pán minister. Much, members, to... Ďakujem. Nie som si istý, či budem eh, vedieť zodpovedať všetky otázky, ale aspoň sa pokúsim. Pánu Severinovi ďakujem eh, za tú poctu, že nie som eh, nudný vraj bol by som veľmi, veľmi, e, veľmi by ma mrzelo, keby by ste ma tak vnímali, pretože e, takéto niečo nemusím hovoriť v parlamentnom zhromaždení. Je to často kontroverzný e, rozhovor, ktorý veci posúva vpred a ku koncu predsedníctva sa budem snažiť byť ešte menej nudný, než som bol doteraz. Najprv k Blízkému východu. Pán Weigl sa pýtal ďalej na otázky týkajúce sa hlavne Jeruzalemu. Vysvetlil som jednotlivé fázy našej politiky s Blízkym východom. Čo sa mi rozhodne nepodarilo za predníctvo, bolo pochváliť e, úsilie e, pána Solonu a našeho špeciálneho predstaviteľa. E, obaja boli neustále prítomní v regióne a tým pádom veľmi dobre komunikovali so všetkými kľúčovými partnermi, e, účastníkmi konfliktu. Teraz je výrazne dôležité, aby sme e, prešli k priamým rokovaniam. Je to možno ťažšie, než e, mnohí očakávali, než sa očakávalo vôbec spustenie. Na jednej strane bola neochota zo začiatku, druhí sú neochotní teraz útorok sme v tejto súvislosti e, zaznamenali dôležité vyhlásenie, ktoré bude povzbudením toho, tých pozastavených rozhovorov. Nebude to asi zajtra, ale som presvedčený, že e, dejiny sa začnú e, písať a naše vyhlásenie z útorka bude dôležitým stavebným kameňom na ceste k nastoleniu priamých rozhovorov. Je tu množstvo problémov, ktoré treba však ešte doriešiť, keď chceme E, mať to záverečné kolo rokovaní. Bude to veľmi vymedzený časový e, rámec, e, otázky sú vymedzené a nesmieme čas naťahovať do, do nekonečna. Všetci vieme, že jediným riešením je mierové rokovanie. Množstvo uh, otázok alebo množstvo problémov súvisí s osadami osadníkov. Došlo tu k pozitívnemu posunu e, zo strany Izraelco, Izraelčanov smerom k moratóriu, dočasnému e, moratóriu. To Američania i my sme žiadali. E, je to krok naviac než doteraz. Pozitívne sme to kvitovali a za posledné týždňa, týždne bolo veľa napätia v samotnom Jeruzaleme treba dodať, že hoci aj e, tie rozhovory podľa nás dúfajme začnú a dohodneme sa na tom, kde sú hranice. A celkom jasne sme povedali, by to mali byť hranice pred rokom 1967. My nemôžeme potvrdzovať zmeny, na ktorých sa do, dohodnú zmluvné strany, ale to by bol e, krok vpred u e, problematiky pri problematike o, os, osadníkoch. V určitej fáze budeme v situácii, kedy otázka z Jeruzal- Jeruzalému bude tou e, centrálnou a už e, na začiatku preto treba povedať, kde sa my nachádzame, kde je naša pozícia. Nemyslím si, že by sme e, sa mali obávať jasných stanovisk pri takýchto zásadných otázkach. My musíme tvrdiť, že nie. E, podporíme žiadne riešenie, ktoré nebude vnímať Jeruzalem ako e, hlavné mesto dvoch štátov, e, Izraelu a Palestíny, ktoré budú vedľa seba nažívať v miery. Inak by to bolo veľmi ťažké. Otázka utečencov, bezpečnostné dojednania a množstvo ďalších pohraničných problémov. Hranice sa spomínali. My sa ku každému problému nevyjadrujeme, ale a v našom stanovisku to podľa mňa obsiahnuté je, pracujeme e, s, s, s určitými základnými aktívami, nie sme nejakými bankérmi, ale keď e, bude záverečný štatút, e, alebo teda diskusie o ňom, keď budú zablokované, pozastavené, tak my vstúpime do diskusí, pokiaľ ide o budovanie štátov, palestinského štátu. Eh, aby sa zabezpečila bezpečnosť Izraelu. A tu treba tiež povedať o pokroku. Eh, eh, odviedla sa tu výborná práca nielen v oblasti bezpečnosti, ale uznanie je tu aj zo strany izraelskej vlády, pokiaľ ide o západný breh Jordánu. Toto je tiež veľmi dôležité pri ďalších politických aktivitách, ekonomických aktivitách kombinácii s, s bezpečnostným zlepšením situácie to zlepšuje samozrejme aj situáciu ekonomickú. Všetky tieto otázky treba riešiť. Pripravujeme sa na tie tzv. depozity, ktoré e, budú riešiť otázky utečencov, bezpečnosti. E, ako dva príklady som uviedol práve tieto problémy. Vo všeobecnosti o Izraeli Eh, hovoril pán eh, Weigl, eh, snáď jedno posolstvo k tejto problematike, posolstvo smerom k Izraelu. Európska únia ešte vždy existuje. Neviem, či izraelská tlač reprezentatívne zastupuje túto krajinu, túto vládu. ale keď e, čítate túto tlač, tak máte dojem, že Európska únia neexistuje, ako keby vzťahy s Európou e, e, vyzerá inak. Snažia, snažia sa manevrovať rôzne medzi dobrými a zlými postojmi, ale Európska únia tu existuje. Takisto uh, vo vzťahu k Blízkému východu. A myslím si, že v priebehu času, čím bližšie sme k implementácii, sme boli k implementácii e, Lisabonu, e, Európska únia sa demonštrovala ako komplexná, kohezná sila e, a, a mnohí aplikovali práve to pravidlo rozdiel a panuj po celé roky možno to e, vidieť ako pravidlo e, kontraproduktívne. K Iránu e, následovné. Pán Severin i iní sa na to pýtali, takisto pán Klas sa pýtal na jadrovú otázku, hoci to skôr súviselo s Tureckom. Toto zasadnutie je veľmi je otvorené a to možno obmedzuje formu ktorú môžem, e, posolstva, ktoré môžem sprostredkovať vo vzťahu ku Catherine Ashton. Práca, ktorú realizujeme, je zložitá, mimoriadne zložitá problematika. V tomto roku sme zaznamenali jeden zlý a jeden e, dobrý vývojový posun e, nová politika Obamovej vlády je tým dobrým bodom. My sa snažíme E, Irán po celé roky zapája do rokovaní o jadrovej otázke iných. A e, na to sme sa pripravovali celý čas, že Američania do tejto hry pristúpia a zapoja sa. To sa teraz deje a to je vec dobrá. A druhá vec, samozrejme, je to, čo sa dialo okamžite po prezidentských voľbách. Nehovorím teraz o útlaku a potlačení demonstrácií, ale je to celkom zjavné, že že množstvo kľúčových hráčov na domácej iránskej scéne e, považujú za oveľa dôležitejší ten e, vnútropolitický šach než vonka, vonkajšie otázky. Takže áno, bola tu možnosť s nimi komunikovať, pretože Američania sa zapojili, ale Irán samotný je v štádiu e, vnútorného chaosu, ktorý, ktorý vedie tieto rokovania do veľmi zlej situácie. Množstvo otázok e, je veľmi dôležitých. Ja by som ešte neprivrel dvere, hoci čas e, plinie, e, k otázke teheránskej nevyriešilo to všetky problémy, ale bol by to výrazný prelom. Ale naďalej je tu množstvo otázok, ktoré a, a síl, ktoré tu chcú, chcú riešiť v Iráne. Nie som pritom odborníkom na vnútorné e, problémy mocenské a vodcovské spory v Iráne, ale zdá sa, že toto je ten hlavný komplikujúci faktor. My budeme zdôrazňovať, že budeme naďalej podporovať tú e, politiku dvoch ciest. To znamená, v iných otázkach sa môžeme po posunúť, keď v tej prvej jadrovej problematike sa Irán, za Irán začne spolupracovať. Množstvo opatrení, ktoré treba vnímať veľmi schladne, analyticky. Čokoľvek budeme robiť, mali by sme vedieť, že to robíme a mali by sme diskutovať veľmi opatrne, či to je vôbec aplikovateľné, či to je efektívne a či to bude viesť vôbec k politickému cieľu, ktorý sme si e, stanovili, to znamená hlavne v súvislosti s jadrovým programom Iránu. A to má tú základnú e, dôležitosť v budúcich mesiacoch. Množstvo vašich komentárov zdieľam, ale e, z určitých dôvodov e, nemôžem vám mnohé problémy pomenovať tu na verejnom otvorenom zasadnutí. Pokiaľ ide k otázkam Západného Balkánu. Vy, pán Weigel, ste je, hovorili, že by mohla vzniknúť nová kontaktná skupina pre Bosnu. Taká skupina e, existuje, je to riadiaca skupina pre implementáciu mierového procesu. E, môžete obviniť mňa z jej existencie. Ja som ju pred 15 rokmi pomáhal vytvárať. E, tu spolupracujeme do veľkej miery s Američanmi a je to veľmi dôležité, kriticky dôležité. Spolupracujeme s Ruskom, s Tureckom, aby sme uh, tieto snahy dotiahli. Sú tu a mali by tu byť určité limity týkajúce sa toho, čo môžeme dosiahnuť. Nie je to však naša krajina. Európska únia, Spojené štáty, Turecko, Rusko my tú Bosnu nevlastníme. Je to vlastne suverená demokratická krajina, ktorá by mala tak konať so všetkými problémami, ktoré sa s tým spájajú. A vieme, že v našich krajinách politici e, sa v týchto otázkach nevedia zhodnúť. Ale k určitým základným otázkám sa naši predstavitelia dohodnúť dokázali. A dôležitý kompromis je ten, ktorý musí nastať aj v, aj v Bosne. Ja sa domnievam, že táto medzinárodná spolupráca v Bosne by mala byť dobre dávkovaná. Kultúra kompromisu sa tam inak nedostaví. Bolo by oveľa ľahšie pre rôznych politikov eh, v Bosne utiecť eh, od svojich eh, priateľov do iných krajín. Ľuďom z iných politických strán vo vlastnej krajine. Myslím si, že spolu s Američanmi sme v e, Bosne urobili mnohé pozitívne. Opätovne však vidím e, návrat toho, čo som videl už pred, povedzme, 5-10 rokmi, keď sa veľa času venovalo rozhovorom so zahraničím a menej v rozhovorom e, vo vnútri. V konečnom dôsledku bude, budú to schopnosti politikov v Bosne, ktorí rozhodnú o Bosne treba navzájom komunikovať. To je jasné posolstvo, ktoré im dávame. My im dávame určité náznaky, e, usmernenia. Je tu potom Súdny dvor pre ľudské práva. Koordinujeme e, spoluprácu, pokiaľ ide o členstvo v EÚ, potom e, podmienky 5 plus 2 pre uzavretie kancelárie vysokého predstaviteľa, aby to bola vlastne nezávislá demokracia, ktorá spolu so zvyškom regiónu môže realizovať proces prístupu k EÚ. Treba sa vždy pozrieť na celý región. Vždy som hovoril, že Srbsko, Chorvátsko e, nebudú navždy blokované, že Čierna hora a Albánsko sa e, zlep- posúvajú vpred. Je tu e, problematika Eh, víz v apríli s pánom Schwarzenbergom a Kušnerom sme sa zúčastnili. Vedeli sme, že keby niektoré krajiny zaostávali, nebolo by to dobré pre ne. Hovorili sme im to. A teraz je tu situácia, kde veľmi vítam, že 19. decembra tieto obmedzenia pre eh, Macedónsko a Čiernu horu eh, Srbsko navždy zmiznú. A to bude veľká, veľký posun pre tento región e, v súvislosti s e, tou tragédiou v Bosne. Myslím, že pochopia e, Bosniaci, aké je to posolstvo. Zodpovednosť je každopádne na ich ramenách. Dúfam, že to pochopia a verím, že ako sa blíži volebná kampaň, budú sa menej zameriavať na diskusie o minulosti a trošku viac sa zamerajú na budúcnosť Medzinárodná snaha to im však bude vždy pomáhať. Parlamentné úsilie takisto pomôže to, to, to, to úsilie o spájanie síl e, v tejto krajine by bolo vždy dobré. Pokiaľ ide o Fajrom, o Macedónsko, tu len poviem už to, čo som e, uvedol na úvod. Je to e, precedens, ktorý sa vzťahuje na, aj na iné krajiny, povedzme Cyprus. Hovoril som e, s, s, Grie, s premiérmi grievskými Papandreou k bilaterálnym otázkam a ako to má riešiť e, európsky kontext. A dúfal som, že tie diskusie sa posunuli, ale neposúvajú sa do doterajšieho okamžiku sú to rozhovory, ktoré takúto povahu dovtedy nemali a to je znak pozitívny. Súhlasím s predrečníkmi, ktorí hovorili, že je to citlivá, citlivý región, krajina a bude to pos- dobré posolstvo aj pre Srbsko v, ta- v tých obmedzeniach, ktoré sú tam stanovené a v možnostiach, ktoré EU 27 členov má a budúce mesiace budú v tejto súvislosti veľmi dôležité a úloha EÚ je dôležitá. Východnému partnerstvu ste ma požiadali mm, Netvrdili ste, že som umelo optimistický. Neviem, či je to až také dobré eh, byť umelo optimista alebo pesimista, ale áno, ja som viacej optimista po útorkovom stretnutí, pretože to ma naozaj, urobilo to na mňa veľký dojem. Mali sme 6 ministrov zahraničných vecí, všetci prichádzali nielen preto, aby povedali bežné veci, ktoré sa na takýchto stretnutiach hovoria, ale všetci mali e, nápad, ako sa posunúť dopredu. A to znamená, že východné partnerstvo vstupuje do inej etapy. E, ten proces napreduje my e, rozhodujeme a to sú len také veľmi prvé dni, kedy sme e, neboli schopní vynaložiť ani euro, pretože e, peniaze budú k dispozícii až od 1. januára. Sme v tomto zmysle ešte stále v tej počiatočnej fáze východného partnerstva a mm, potom sa rozhodneme, či tie prostriedky budú stačiť. Mnohí z vás tvrdia, že že nie. Ja s tým určite e, súhlasím. V tomto prípade teda sa to týka španielského predsedníctva, pretože e, toto je téma, ktorá bude pokrytá rotujúcim predsedníctvom a bude možné pre medzinárodné finančné inštitúcie, aby boli aktívnejšie vo východnom partnerstve, hlavne Európska investičná banka. A e, ja dúfam, že to bude možné a otvorí sa tým značný zdroj pre financovanie iniciatív východného partnerstva. Ďalšie veci, ktoré sú komplikované v tomto ohľade, ale všetci musíme venovať viacej pozornosti, aj keď sú komplikované. A potom je tu otázka víz. Ak je tu niečo, čo oni všetci od nás chcú, je to práve sloboda pohybu pre ich obyvateľov a e, tie kroky sú bolestivé pre nás všetkých. E, a koherentnejší politický prístup vo vízovom režime a pohyb medzi východom a západom, tak to podľa mňa by malo byť prioritou v nasledujúcich rokoch, ale samozrejme, že vieme, že uvidíme možno, že rada e, summit e, pre zahraničné veci, e, summit pre spravodlivosť Vieme, že majú približne rovnakú víziu, ale sú aj ďalšie faktory, ktoré ovplyvňa tie budúce perspektívy. Turecko. Otázka. Juhovýchodná Európa, je v juhovýchodnej Európe tak ako Cyprus. Ja som nikdy nepovedal, že Cyprus alebo Turecko sú niekde v inej časti sveta. Prepačte. Cyprus v Ázii? Takže Cyprus je e, v Ázii a Turecko... Cyprus je v Európe a Turecko je v Ázii? Turecko je vo väčšej časti územia v Ázii ale len malá časť je v Európe. A Cyprus je pre vás v Európe? Ja som myslela, že Cyprus je e, v tej východnejšej časti v porovnaní s Tureckom, ale musím sa pozrieť na mapu. E, Podľa mňa tak Turecko ako Cyprus sú súčasťou Európa, definuje to tak Rada Európy, Európske spoločenstvo. Vždy to tak bolo, možno, že nie vždy, ale od kedy táto organizácia vznikla. Takže budem sa toho držať. Mal som sa vyjadriť k tureckej zahraničnej politike a mnohým ďalším veciam. Turecko má aktívnejšiu zahraničnú politiku, ako to bolo v minulosti. Je to zahraničná politika, ktorá má svoju vlastnú identitu, tak ako je to v prípade švedskej alebo britskej zahraničnej politike. Mm, je to história, ktorá sa týka ich vlastných záujmov. Vedúci e, princíp zahraničnej politiky Turecka je bezproblémový vzťah s susedmi a ja s tým nemám problém. Akákoľvek krajina má, takéto, mm, má takýto záujem. Niekedy susedia, ktorých máte, sú príjemní, niekedy sú menej príjemní, ale je v záujme nás všetkých, aby sme mali e, pragmatické vzťahy bez konfliktov s našimi susedmi a súčasťou tejto politiky. Áno, majú normalizované vzťahy so Sýriou, to, o to sa my tiež so Sýriou snažíme, čiže pracujeme paralelne. Uh, a urobili veľmi odvážny krok, pokiaľ ide o vzťah s Arménskom. Vieme, aké sú tieto vzťahy komplikované. Vzťahy Turecka a Arménska boli veľmi komplikované a to je krok, ktorý vítam a e, myslím, že je to iniciatíva a zásluhy má tak turecká ako arménska vláda. E, my sa snažíme, e, aby tieto krajiny pokročili a to bude veľmi ťažké. Týka sa to aj ďalších vecí. Je tu tiež záujem na vzťahoch s Iránom. To je spojené tiež s otázkou Iraku. Ak, e, musím teda hovoriť úprimne, ak Turecko a Irán by sa mali konfrontovať e, ohľadom tém, ktoré sú spojené so Severným Irakom, tak my by sme nikdy e, nemali e, mier pre Mezopotámiu. Takže pokiaľ ide o Irak a vzťah s Tureckom, kurdský región v Albili a tam boli možné ďalšie kroky. Hovorili ste o úlohe iránskeho jadrového programu. To je súčasť tohto e, procesu a vzájomní premiéry e, e, strávili e, č, určitý čas vo Washingtone na začiatku teda tohto týždňa. To je spojené s mnohými ďalšími otázkami, ale tiež s Afganistanom, kde zohrávajú závažnú úlohu. Minister zahraničných vecí sa tým zaoberali. Je to významný partner pre Európsku úniu. Súčasť, ehm, sme súčasťou tohto procesu. Týka sa to Kaukazu, mierového procesu Afganistanu a samozrejme, že my sa snažíme o spojenectvo našej a tureckej zahraničnej politike v maximálne možnej miere. Mali sme stretnutia s premiérom, myslím, že to si cenia eh, všetci ministri zahraničných vecí. No a teraz, čo som ešte zabudol? Afganistan, Kosovo, Kosovo je komplikovaná otázka, čo je spojené s tým, že nezávislosť Kosova neuznávajú všetky členské krajiny EÚ, ale napriek tomu si myslím, že sme pokročili. Požiadali sme komisiu, aby pokračovala v štruktúrálnom prístupe vo vzťahu s Kosovom. A to znamená, že je tu perspektíva riešenia aj pre Kosovo a uvidíme, ako ďaleko sa to bude dať zrealizovať. Hospodárska situácia tam, ako aj dodržiavanie zákonov v tejto krajine si zasluhujú pozornosť. Afganistán. Tu ste ma požiadali o osobný názor na občianský aspekt našich eh, snažení, v, našich snách v Afganistane a to sa mm, vlastne vyvíja v týchto chvíľach. Nie je to nekomplikované a mm, neviem, či máme e, o tom nejaký vnútorný dokument. Diskutovala som o tom Ke- diskusoval som o tom s Catherine Ashton a s ostatnými e, zástupcami. Potrebujeme tú koherentnú koherentný európsky plán v Afganistane, niekto, kto bude zastupovať e, Catherine Ashton to je komisia a rada. A tiež potrebujeme, a to je nástroj únie, potrebujeme lepšiu koordináciu zo strany členských krajín. Jedna z otázok, kde som stratil nervy, je, eh, keď som sa snažil E, zdať dokopy niečo, čo sa volá modrá kniha. Bolo to veľmi, veľmi ťažké, aby sme 27 eh, členských krajinách dosiahli spoločnú prácu alebo spoločnú snahu, pokiaľ ide o ich kroky v Afganistane. Ja som bol naozaj ohúrený, že tu nie je žiadna takáto správa, nemáme vôbec žiadnu predstavu, čo Únia kolektívne v Afganistane robí. Kým neurobíme túto modrú knihu, tak sa nám to nepodarí a možno, že to boli uh, veľmi také odvážne slova z mojej strany, ale Viac ako miliardu eur ročne vynakladáme v Afganistane úplne nekoordinovane. Čiže musíme e, vytvoriť európsku štruktúru v Afganistane a musíme mať asertívnejší vzťah e, medzi členskými krajinami a koordinovanejší nástroj spolu s ostatnými donormi, ako je napríklad USA, mať koordináciu aj s OSN Za veľmi ťažkých okolností sa tu dosiahla veľmi dôležitá práca, ale to nestačí. Musíme primárne koordinovať e, ekonomickú oblasť, dodržiavanie zákonov a dialog o politike a zeráme na spôsoby e, riešenia týchto problémov. Nechcem, aby sa všetko venovalo, všetko robilo len NATO alebo ISAF. Samozrejme, že ten vojenský sektor má zdroje a robí svoje kroky, ale je tu rozdiel medzi vojenským a civilným snažením a mala by tu byť čo najúžšia koordinácia medzi nimi, mal by tu byť politický rámec, ale mm, nemôže byť civilná, civilné snahy nemôžu byť pohltené tou vojenskou štruktúrou pretože to nevedie k cieľu, o ktorý sa snažíme. My chceme, aby tu bola stabilita, stabilný štát. Ale toto je otázka, kde ja dúfam, že parlament e, nás e, podporí. Je tu tiež otázka volieb a správa kontrolnej misie hovorí, e, teda misie, ktorá pozorovala voľby, hovorí, že sú tu značné nedostatky, to nie je prekvapivé. E, je to síce, sú to, boli to síce jedny z najlepších volieb v tomto regióne a regióny ako Tadžikistan, Irán a ďalšie krajiny, e, ktoré zvyčajne nespájame na jednom zozname. Uzbekistan možno ešte sú na tom možno horšie, ale ešte stále, povedala som to Karzajovi, že kredibilita neprežije ani v Afganistane alebo v našich e, rešpektívnych krajinách. Ponúkli sme pomoc a podporu Európskej únie, aby ten volebný systém bol maximálne v poriadku pred e, parlamentnými voľbami, ktoré budú niekedy na budúci rok podľa mňa nebude možné dodržať ten doterajší harmonogram, pretože sú tu potrebné značné zmeny a to bude aj v správe EÚ a bude tu zrejme určitý posun, niečo tu ale musí byť e, rozhodnuté a urobené. Možno, že nie E, zo strany e, prezidenta Karzaja, ale zo strany parlamentu a ostatné inštitúcie, ktoré by tu mohli mať aj svoje slovo. Parlamentný dialog je tu dôležité v e, televízii. Prezident Karzaj, prezident Karzaj stále je tam veľa eh, moci, ktorá je eh, eh, v rukách prezidenta, ale je tu aj parlament a ten má značné právomoci, ktoré netreba zanedbávať a rozvíjať dialog s členmi parlamentu v Afganistane. Podľa mňa toto je veľmi dôležitý komponent budovania stability. A tu samozrejme sú snahy Európskeho parlamentu zvlášť závažné. Ďakujem, pán minister. Prejdime Teraz k druhému a poslednému kolu vstupov a začne teda e, pán Mavro Nikolás. 1,5 e, minúty máte dispozícia, prosím, rešpektujte vaše rečnícke e, časy. Ďakujem, pán predseda. K otázke posledného vývoja v Turecku či EÚ podporuje túto krajinu tak, aby e, táto mohla naozaj vyriešiť e, problémy so svojimi susedskými krajinami. Takže ako môže EÚ napomôcť v rokovaniach, ktoré práve prebiehajú? a baronka Aštenová a prípadná spoločná zahraničná politika, ako môžu eh, v prípade týchto roko, rokovaní prispieť pozitívne. A potom po druhé, máme nejaké informácie o tom, či Turecko eh, predsa len ratifikuje Turec, eh, ankarský protokol? Viete niečo bližšie k tomuto? Chcel by som povedať, že nesúhlasím s pánom ministrom v jednom bode. Turecko a Cyprus geograficky sa nachádzajú v Európe, ale Cyprus je členom EÚ. A pokiaľ ide o Európu, nie je to len geografická otázka, ale je to aj otázka súčasti e, s európskou civilizáciou. A samozrejme, toto súvisí aj s podporou demokratických princípov v Európe. Ďakujem pekne a teraz má slovo. Thank you very much, Chairman. Mr. Pilte. Pani Joland. Ďakujem, pán e, predseda. Vážime si to, čo robíte ako švedské predsedníctvo v oblasti zahraničnej politiky EÚ. A keby tu bola nejaká súťaž medzi predsedníctvami EÚ, ako napríklad v prípade hudby Eurovision, tak by ste dostali 12 bodov z mojej strany. Máte naozaj jasný a strategický postoj k rozširovaniu EÚ a naozaj je to zdravý postoj, veľmi napomocný postoj, musím povedať. A tiež by som chcela pogratulovať vášmu predsedníctvu za to, že akceptovalo e, stratégiu e, e, Pobaltského mora. Baltského mora. A potom pokiaľ ide o vzťahy medzi EÚ a Kubou, e, tieto e, sú spojené so zmiešanými pocitmi, e, podobne ako ide o vzťahy s Bieloruskom. Takže aký je váš postoj, pán minister, k možnému vývoju vzťahov medzi EÚ a Kubou? Ďakujem, pani Ojuland. Slovo má kolegyňa Autala na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes je Medzinárodný deň ľudských práv a ja by som chcela eh, eh, pogratulovať Českému predsedníctvu za to, že naozaj vo svojej práci ich zdôrazňovalo a v mene môjho podvýboru pre ľudské práva by som vám chcela poďakovať za viac než vynikajúcu spoluprácu s vašimi zástupcami. Ale chcela by som eh, vám položiť otázku, týkajúce sa integrácie ľudských práv do nových eh, eh, zahraničných služieb EÚ, ako to bude prebiehať. Nemáme zatiaľ žiadne informácie eh, o tom, kto bude menovaný ako osobitný zástupca pani Aštonovej pre ľudské práva ako e, sa lepšie ešte zdôrazní otázka ľudských práv. A potom otázka integrácie je, myslím, veľmi dôležitá. Ako sa budeme snažiť zamedziť situácii? E, myslela som, že ste na to naražali nepriamo. Videli sme, že pán Berlusconi e, navštívil Bielorusko a vôbec nerešpektoval opozíciu, vôbec sa s ňou nestretol, ignoroval ju a to je niečo, čo by sa nemalo diať. Moja ďalšia otázka sa týka Gruzínska. Viem, že ste sa veľmi angažovali v tejto oblasti. Aká je vaša analýza situácie tam? Ruské aktivity v Gruzínsku, Rusko okupuje e, teritória, cesty, e, miesta, kontroluje lode, nie je tam prístup EÚ do týchto oblastí a dôsledky. Nimi sa momentálne zaoberá Medzinárodný e, súd pre trestné e, otázky a ľudské práva. Takže aká je analýza e, tohto, tejto oblasti z vašej strany? A slovo má teraz kolega Angurakis na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade minister hovoril o rokovaniach s Moldavskom, ale situácia je tam naozaj veľmi nestabilná. A nie som si istý, či je správne, aby sme sa e, zainvolovali do rokovaní v takejto situácii. Neviem, či je to dobrý nápad. A po druhé, závery, um, pokiaľ ide o spoluprácu s Latinskou Amerikou, pán minister sa nevyjadril uh, k tomuto nejako osobitne. A ja by som chcel zdôrazniť e, v prvom rade, že e, tu máme situáciu v Kolumbii a potom aj obvinenia voči nadnárodným spoločnostiam, ktoré umožňujú, aby v Latinskej Amerike dochádzalo k neakceptovateľným okolnostiam. A potom tu ide aj o spoločné stanovisko voči Kube. Napokon ja si myslím, že EÚ by mm, mala intervenovať s teda e, tureckými e, zastupcami, pretože majú nelegálnu pozíciu, pokiaľ ide o e, určité politické strany v ich krajine. Ďakujem pekne, pán Angurakis. Slovo má na 1,5 minúty kolega Madlener. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem. Pán Bild, mám štyri otázky týkajúce sa záveru rady k mierovom procesu na Blízkom východe. Prečo e, ste sa rozhodli vyjadriť iba k dvom e, z tých e, viacerých otázok, teda išlo Jeruzalem a usídlenia. Prečo ste sa nevyjadrili k otázke utečencov a k bezpečnostným úpravám? Dôraz Rady EÚ na tieto otázky a vyhýbanie sa tým ostatným hovorí o tom, že e, teda nadrža stranu palestínčanom, e, ukazujete palestínčanom, že môžu dostať toho viac, ak sa nevrátia k rokovaciemu stolu a budú čakať na EÚ, e, aby táto donútila Izrael. Neobmedzuje toto cieľ rady sústrediť sa na obe strany, aby čo najrychlejšie znovu obnovili rokovania. Prečo tu nespomínate teroristickú organizáciu Hamas? a jej snahy e, stále e, obmedzovať mierové rokovania a destabilizovať e, palestinskú vládu a škodiť jej predstaviteľom. Prečo sa tam nespomína zneužívanie Hamasu, pokiaľ ľudské práva obyvateľov v Gaze a potom prečo Rada vo všeobecnosti a švedské predsedníctvo osobitne E, e, tlačili na e, silnejšie sankcie voči Iránu. Dal vám dostatok dôkazov na pokiaľ ide teda o jadrovú otázku, predsa podporuje, podporuje terorizmus, ľudské práva sa tam nerešpektujú. Ďakujem, pán Madlener. Slovo má kolegyňa Promero López na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som tiež chcela uh, zablahoželať ministrovi Biltovi za jeho vynikajúcu prácu. Žiaľ, sa nepodarilo docieliť tie úspechy, ktoré si želala EÚ. E, asociačná dohoda s Líbiou. Pracuje sa na nej. Čo ste docielili e, v oblasti migrácie? A e, ešte by som chcela spýtať na priebeh rokovaní s Tuniskom. Ďakujem, pani poslankyňa. Slovo má e, kolega Butikhofer na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda, pán minister Pilt, Mám tri otázky. Afganistan, Kolumbia, Blízky východ. Afganistan, povedali ste, že EU by mala hovoriť jedným hlasom a nespievať v chóre. V jednom e, bode by som uprednostnil chór, keby sme mali silný policajný chór, v Afganistane, keby Európska únia konečne e, ponúkala toto vzdelávanie pre políciu, tieto školenia, o ktorých tak dlho uh, hovorí. E, policajti sú solistami v skutočnosti v Afganistane. A čo robilo vaše predsedníctvo na to, aby toto zmenilo? Ja sa pýtam, koľko predsedníctv ešte budeme potrebovať na to, aby sa to zmenilo. Uh, alebo sa to zmení až potom, keď sa stiahnem z Afganistanu a potom Kolumbia. E, každodenne sa tam vraždí viac odborárov než v akékoľvek inej krajine. Prečo zahraničná politika EÚ e, nevstúpi do cesty európskej obchodnej politike, ktorá postupuje napriek tomu, že USA a Kanada z e, dôvodov ľudských práv brzdia tejto oblasti. A potom posledný bod. V útorok ste dnes e, stanovili určitú e, pozíciu, ale ja sa pýtam, kde je stratégia za tým, pretože táto opozícia sa stretáva s veľkým e, odporom nielen v Izraeli, ale aj v USA. V kongrese napríklad je e, odpor voči tomuto stanovisku veľmi veľký. Ja som mal príležitosť pred pár dňami zastupcami kongresu diskutovať, takže aká je stratégia, aby, ste to, e, aby z tohto ste urobili naozaj politiku. Ďakujem pekne, pán Hofer a slovo má teraz pán Schulz na 1,5 minúty pán minister, právom e, sa pozeráte na veľmi úspešné e, e, predsedníctvo. Naozaj sa zaznamenali veľa úspechov a bol, boli to aj veľmi zelené úspechy, tak ja mám iba dve otázky. Jedným z úspechov švedského predsedníctva bolo zlepšenie vzťahov medzi EÚ a Ruskom. V Štokholme sme mali šieste kolo e, rokovaní, ale čo sa skutočne dosiahlo v tejto oblasti? Rusko ešte stále nie je e, vo VTO, energetická charta sa ešte neratifikovala. E, a e, e, keď pojem modernizovanej dohody by mal naozaj priniesť niečo nové, tak ma zaujímal obsah takejto dohody, pretože už nehovorím o strategickom partnerstve. Ďalší problém Bielorusko. Je to politika e, tak, ako aj. E, sankcie sa predložili, na druhej strane sa e, e, prerušili, takže čo chcete pani Eštonovej dať na cestu? Mali by sme dohodu o partnerstve ktorá sa e, vyrokovala ehm, e, uplatniť, alebo aké perspektívy e, sú tu vo vzťahu s Bieloruskom. Ďakujem, pán Šulc. A slovo má kolegyňa Benarab Atu na 1,5 minúty. Oui, merci. <coughs> Euh, monsieur Bilč. Pán Bild, ako moji kolegovia, ja vám chcem zablahoželať k vašej práci a ďakujem. Pozícia rady z minulého útorka, pokiaľ ide o, uznes, pokiaľ ide o riešenie izraelsko-palestinského konfliktu, jasne potvrdzuje dôležitosť dosiahnutia dohody medzi obormi stranami, by sa vytvoril palestinský štát, ktorého hlavným mestom bude východným Jeruzalezom. To bol vždy jednou zo základných požiadaviek palestínčanov ale zdôrazňujem, že, že 8 poslanci Európskeho parlamentu, v, ktorí sú súčasťou delegácie, e, že im bol zamietnutý vstup do Gazy, a, ale povolenie bolo udelené a o niekoľko hodín na to e, prišlo zamietnutie tohto povolenia a toto zamietnutie prišlo niekoľko hodín potom, e, čo sa, čo sa urobilo prehlásenie ohľadom tej hranice zo 67. roku. Táto politika škodí vzťahom medzi Európskym parlamentom a e, palestinskými orgánmi. A okrem iného, ako je možné, že sa zaoberáme iba bezpečnosťou Izraelčanom? Mám pripomenúť, že mm, že e, zase došlo k, k masakru na palestinskej strane. Ako Európania musíme mať tú správnu pozíciu na základe našich hodnot voči všetkým, bez toho, že by tu boli nejaké dvojité normy. Moja Otázka. Prepačte. Prepačte, už ste položili otázku, nemôžem vám dať ešte viac eh, času. Musíme naozaj rešpektovať obmedzenie rečníckého času. Uh, Mnohí sú na Bonskom kongrese, takže ja za nich položím otázku, ako teda, e, teda nie v mene predsedu, ale zástupcu EPP. Takže mnohým témom sme sa venovali. Stanovisko e, rady, e, pokiaľ ide o Blízky východ, predovšetkým otázku Jeruzalema ako hlavného mesta táto, toto stanovisko trošku bude predeterminovávať um, rokovania. Takže možno bolo vhodnejšie až neskôr vy s touto témou. To je len taká moja myšlienka. A potom organizačné um, pripomienky, takže diplomatické bude sa vytvárať diplomatický zbor EÚ a my ako parlament e, e, zabezpečujeme demokratickú kontrolu nad vymenovávaniami e, osobností do týchto služieb. Eh, právny eh, výbor má eh, teda, teda spolu zodpovedá, aj pokiaľ ide o štatút funkcionárov, rozpočtový výbor sa zaoberá rozpočtovými otázkami a výbor pre zahraničné otázky si želá permanentný a štruktúrálny dialog, chce sa pýtať vedúcich delegácií, pokiaľ ide o tie najdôležitejšie krajiny. Takže ako vy vnímate tento, mm, tento proces, túto spoluprácu, pokiaľ ide o náš výbor? And, uh, Mr. Ďakujem. Začnem skôr z konca. Pán predseda, s Katrin eh, Ashton sme o tom hovorili, ako by sme mali konať. Ona určite veľmi dobre si uvedomuje potrebu eh, komunikovať o vonkajšej službe s Európskym parlamentom. Ona eh, musí rozhodnúť o forme keď budete mať e, jej vypočutie, vypočutie v druhom týždni e, v januári, e, hovorte o tom. Viem, že s veľkým odhodlaním chce riešiť tieto otázky a dialog s Európskym parlamentom je veľkou súčasťou e, asi tých úvah, ktoré momentálne absolvuje. E, ja a pre mňa by to byl, malo byť našou zodpovednosťou, aby sme to riešili. Pre mňa je to veľmi dôležité. Lisabonská zmluva tu je. A do 31. budem v mnohých ohľadoch Lisabonskej zmluvy fundamentalistom. Žiadne kompromisy, žiadne okresávanie hrán. Mala by byť taká, aká je. A je tu množstvo e, otázok, ktoré sa nedostatočne pomenovali jedna z vecí, ktorá sa dnes a zajtra dejú, a to je otázka, a tu poviem, e, že očakávania voči mne komunikovali, e, ako keby som bol šéfom odborov alebo niečo podobné, pretože predošlé zmluvy e, hlavy, hlavy šéfovia vláda, hlavy štátov E, riešili to formou ministrov zahraničných vecí, ale táto Lisabonská zmluva to odoberie ministrom. Verím, že to je dobré, ale môžem vám tiež povedať, že nie nevyhnutne som v situácii, kedy by som mohol povedať, že každý minister zahraničných vecí sa s tým stotožňuje, ak to mám povedať eufemisticky. Pre mňa je to veľmi zásadná zmena, pretože Väčšina z toho, čo sa rieši e, na európskych radách, je to, čo by som označil ako vnútornými domácimi záležitosťami. A členské krajiny EÚ e, čo riešia ako zahranično-politické otázky, by nemali byť zahranično-politickými otázkami mojej krajiny. Je to skôr rozšírenie tých domácich záležitostí pričom ale zahraničné záležitosti to sú záležitosti EÚ versus zvyšok sveta. Európska rada to sú e, šéfovia e, krajín, za určitých okolnosti aj ministrovia zahraničných vecí. Mnohí z nich môžu byť často ministrami e, životného prostredia a iných otázok. To je ale len zo pár príkladov. čase, kedy chceme začať implementovať Lisabonskú zmluvu. Mnohé aspekty spojené s inštitúciami a s vysokým predstaviteľom sú práve predmetom rokovaní. E, posilnená úloha EP, to je tiež e, e, častá téma. Latinská Amerika, Brazílii sme mali veľmi dobrý summit, ako som vám naznačil. Riešili sme Honduras, e, riešili sme otázky, ktoré sme riešili, e, ktoré sa týkali Kuby. E, sedeli sme s predstaviteľmi trojky k tejto otázke. Európska únia má jasnú líniu. My sa chceme, my chceme komunikovať s Kubou, o tom nie je pochyb. Nemôžeme však tvrdiť, že e, pri tomto dialogu by sme mohli pomlčať o otázkach ľudských práv. To by bolo pre EÚ kontraproduktívne. A to bolo teda ten element, ktorý viedol až pred, do tohto stretnutia e, k tomu, že sme išli krok vpred, krok vzad medzi krajinami, bolo veľa rozdielných názorov, ak, pokiaľ ide o to, akú veľkú význam by sme mali pripisovať ľudským právam pri diskusiách s Kubou či inými, iných e, bilaterálnych vzťahov, napríklad s Bieloruskom, kde sa javí, že nepripisujú až taký význam ľudským právom. Takisto dialog s Kolumbiou, to, o tom ste už hovorili. Moldavsko to je e, veľmi krehká, vynárajúca sa a demokracia. Máme tu konflikt za Dnestersku. Otvárajú sa však v spolupráci s Európskou úniou. My sa chceme po, po, usilovať pomôcť im k stabilite. Ak by sme to nerobili, boli by ešte menej stabilní, než momentálne sú. Demokracia, a to nebudem posudzovať, e, je e, to, to, mu dávame prednosť, samozrejme. Situácia v Gruzinsku, alebo tiež otázka vysokého predstaviteľa pre ľudské práva. Ne, neviem, neviem vám odpovedať. Všetky otázky vonkajšieho zastúpenia budú e, predmetom revízie budúcej vysokej predstaviteľky, až keď plne nadobudne svoju funkciu. Gruzínska situácia nás naplňa obavami. Mali sme prvú návštevu trojky práve v, eh, na Južnom Kaukaze. Sledovali sme mandát Európskej monitorovacej misie, takisto sme komunikovali s Ruskou federáciou k otázkam teritoriálnej integrity s ministrom zahraničných vecí Lavrovom som v New Yorku o tom hovoril že totiž by mal mať na pamäti, aká, aká pevná pozícia bola vždy EÚ, pokiaľ ide o územnú celistvosť krajín na Južnom Kaukaze. Nie, že by tu boli problémy, nie, že by tu neboli problémy, pokiaľ ide hlavne o výrazné porušovanie ľudských práv a menšín, tieto otázky musia byť riešené práve rešpektujúc územnú celistvosť. Na severných svahoch kaukazských hôr je to rovnako dôležité ako na svahoch južných. Potom dôležité problémy spojené s Abcházkom. Toto všetko budeme musieť zvládnuť, rešpektujúc územnú celistvosť Ruska a Gruzínska. keď som bol v inej e, funkcii v Moskve, tak som mal taký dojem, že, e, že tá otázka e, nezávislosti Južného Abcházska je vnímaná čoraz častejšie ako zlý vtip. Je, plne, je dôležité plne implementovať dohody, ktorých sa Rusko má držať a to zahrňa plné e, stiahnutie sa jednotiek z týchto oblastí, čo ešte neurobili. Vojenská prítomnosť v Abcházsku a v juhovýchodnom Osecku. Nuž, tu naša prítomnosť pomohla, dokázali sme prímeť e, Rusov k dialogu a predísť e, incidentom, ktoré mohli sa vymknúť kontrole, čomu sme predišli. Mali sme pritom obrovské nezhody pri e, rozprávach s ruskými predstaviteľmi. Nečakám tu nejaké okamžité riešenie týchto otázok. Budeme musieť konzultovať riešenie týchto otázok, kým sa e, určitým spôsobom zmení forma riešenia týchto problémov. A takisto úzky e, kontakt a diskusie s gruzinskými predstaviteľmi. Ďakujem vám za zmienku o, o pobaltskom partnerstve. Ide tu o dedičstvo, ktoré e, samozrejme prinieslo práve švedské predsedníctvo. Latinskoamerická politika, nuž tu bude v, Španielsky, v Španielsku v, v Madride summit medzi EÚ a krajinami um, kar, karibskej a latinskej oblasti. Takže kladli sme dôraz na východné partnerstvo, rozšírenie na mnohé vynárajúce sa veľmoci. E, snažili sme sa diskutovať s predstaviteľmi Ázie, Latinskou Amerikou. Bude určite hovoriť intenzívne Španielsko počas budúceho predsedníctva. Opätovne k Rusku, ešte stručne. S Ruskom prebehlo e, nepochybne e, užitočné, dobré stretnutie v Štokholme. E, dôležité je však, aby priniesli konkrétne výsledky, aké by mohli byť. No, smerom k partnerskej dohode, e, úspechy takisto na pôde VTO. Máme náznaky od Medvedeva veľmi pozitívne týkajúce sa VTO, ale musím dodať, že keď sa pred dvoma týždňami Putin objavil pred kamerami eh, tele, eh, v televízii a hoci eh, Medvedev hovoril o členstve v VTO, Putin hovoril o veľmi dlhodobých výhľadoch. Nevieme, musíme však zopakovať, že my by sme ich vo VTO chceli mať čo najskôr. A sme ochotní diskutovať intenzívnejšie o energetike a iných otázkach. Je v našim záujmom prispäť k modernizácii Ruska, takisto k zvýšeniu kvality právneho štítu, štátu. O tom nie je pochyb, ale sú tu určité dosť významné implementačné otázky, ale dialog a výsledky, no to sú tie dôležité uh, výdobytky. Uh, k Líbii musím pripustiť, že E, nemám najnovšie informácie, ale 17. decembra, pokiaľ ma informovali, budeme znova rokovať a predmetom rokovaní bude aj pristahovalectvo. Povedali mi, že tieto rokovania budú a sú e, veľmi zložité, čo ma neprekvapuje. Na podrobnosti sa ma nepýtajte, nič ani ďalej už neviem. Ďalej potom Afganistán. Áno, v otázke policajných zlo zložiek súhlasím s vami, zvýšili sme ich počet. Hovoril som o tom s ministrami a to viedlo k tomu, že tam máme oveľa viac, uh, viac uh, členov policie, ale Pánom Kašton sa bude snažiť byť čo najtvrdšia k ostatným ministrom, rovnako ako aj ja, aby zasiahla vyšší počet. Musíme predsa splniť záväzky, ktoré sme dali. Pokiaľ ide o e, iránske sankcie, sankcie voči Iránu, komunikujeme s americkými partnermi o tejto otázke, ale sú tu ešte očakávané ďalšie rokovania a tým či oným spôsobom sa to dostane e, na januárovú radu o zahraničných otázkach. Dôležitá je tu e, výrazná analytická činnosť, aby sme zistili možnosti, aké sú a tiež aký sa dosiahol pokrok. Mám e, v, z rôznych súvislostí skúsenosti s politikou sankcií, treba byť veľmi opatrný pri jej implementácii, pretože je to jedna z vecí, kde e, si môžete kde sa môžete poriadne seknúť. Nehovorím, že je nemožná, ale treba dobre vedieť, e, kam zacielujete sankcie, inak tieto sankcie môžu byť e, kontraproduktívne. Tomu by sme sa určite mali vyhnúť a politika k Iránu musí byť mimoriadne E, citlivá, opatrná, s výraznou e, inteligentnosťou, e, či už na strane získavania informácií, ale, alebo aj pri premýšľaní. Ďalej potom je tu množstvo otázok týkajúcich sa záverečného štatútu štátu Izrael, otázky hraničné, otázky utečencov, ako som už bol povedal, pracujeme na tých tzv. depozitoch k otázke utečencov a pre mňa by bolo neinteligentné teraz ísť eh, do detajlov. Pokroky a ochota z našej americkej strany sú výrazné ak sme sa doteraz zameriavali na otázku otáznikov a eh, otázku osadníkov, a hraničnú, tak e, e, a vrátanie iz, e, Jeruzalému, tak treba povedať, že nasledujú tie problémy po tých prvoradých, Tiež ste sa ma pýtali, no tu máme politiku a kde je k nej daná stratégia. Dobrá otázka. Európska únia existuje, a to som zdôraznil, Naša eh, mašinéria je lepšia pri eh, výrobe politik než pri výrobe strat, stratégií, ale eh, takisto k tomu pomôže, pomôže Lisabonská stratégia. K severovýchodnej stratégii už treba definovať parametre. To je podstatné. Treba definovať určitý ten vklad, ktorý pri rokovaniach prinesieme. Úzko spolupracujeme s Američanmi. Mnohí tvrdia, že kongres nesúhlasí. Áno, otázka to je kontroverzná, ale nepovedal by som, že aj vy ste v každej otázke e, politiky Blízkeho východu jednotní. Ale dôležité je stretnúť sa kde si v strede e, stratégií, definovať stratégiu, definovať určité parametre a ten, tá skutočnosť, že ich definujeme, je pozbudením pri rokovaniach, aby sme e, pomohli e, štátotvorným snahám a Palestíny. Celkom jasne sme sa staviame aj k otázke pásma Gazy a k mnohým otázkam, ktoré s tým súvisia, takisto k začiatku rokovaní. Myslím si, že bude potrebné E, e, rozdeliť si úlohy v týchto rokovaniach hlavne s Američanmi a s kvartetom, keď k tomu dôjde. Tam však ešte nie sme. Stále sme v situácii, kde rozhovory neboli do, dovršené. Myslím si však, že ten, to spomínané vyhlásenie bolo dôležitým vkladom k Jeruzalému to je centrálna otázka a vždy e, bola to otázka zložitá. Tu sa zbiehajú totiž všetky tie e, emócie všetkých e, troch veľkých vier. A preto je to otázka, ktorú treba riešiť s veľkou opatrnosťou, pretože tu sú emócie naozaj um, nebezpečné v, v, v, v, v strete týchto uh, náboženstiev, keď tu máme ešte dva štáty navyše a dúfajme, že budú. Kap- Jeruzalem by mal byť v budúcnosti hlavným mestom oboch týchto štátov. Ďakujem, pán minister. Bolo to, bolo to naozaj veľmi pozitívne a extrémne zaujímavé stretnutie. Bolo tu veľa otázok, niektoré aj naozaj veľmi zákerné a vy ste naozaj ukázali vašu schopnosť. Niektorí e, budú uspokojení, iní majú ešte určité otázky, pokiaľ ide o nielen zahraničnú politiku, ktorá nie je e, ničím fixným, je podrobená neustálnemu vývoju, Vaše predsedníctvo, ako ste povedali, bude vlastne trvať až do konca mesiaca. Tak ďakujem za tento dialog, zdravím vás, ďakujem vám. Eh, a chcel by som aj povedať, že za pár minút tu v tejto sále začne zasadnutie pod výboru pre bezpečnosť a obranu.